Kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. J'ouvre notre euh, séance. Rád by som zahájil dnešnú schôdzu. Je to mimoriadne zasadnutie výboru pre rozpočet. Chcem tu privítať a zároveň poďakovať e, pani Žoržieve za to, že je medzi nami. Pred chvíľou odišla e, z kolegia komisárov a hneď sa dostavila na zasadnutie výboru pre rozpočet a bude nám rozprávať o tom, ako bude vyzerať opravný rozpočet pre rok 2015, číslo 7, vzhľadom na migračnú krízu a reakcie, ktoré musíme na túto otázku nájsť a tiež krajiny, ktoré budú utečencov príjmať. Pani podpredsednička ktorá má na starosti rozpočtové otázky, nám e, navrhne mobilizáciu nástroju flexibility. A tešíme sa, že záväzky sú over above the ceiling, čiže naozaj sú, to, sú na vysoké úrovni, ale určite nás upokojí, pokiaľ ide o, o platby, o výdavky, aby sme videli, ako sme na tom v tejto oblasti. Najprv vás ešte chcem poinformovať o tom, e, k akým rozhodnutiam dospeli včera ráno naši koordinátori. Sme presve... E, rozhodli sme sa zorganizovať tri verejné vypočutia pred výborom pre rozpočet počas prvého semestra roku 2016. Najprv to bude vypočutie týkajúce sa e, finančného rámca. Termín bude konkrétne určený v januári alebo v februári Druhé vypočutie sa bude týkať nových finančných nástrojov a úlohy National Promotional Banks e, smerom k malým a stredným podnikom. Toto vypočutie by malo prebehnúť v marci. No a potom ešte jedno vypočutie týkajúce sa rozpočtových e, zmien vzhľadom na mm, rozpočtovú krízu, krízu žiadateľov azyla migrantov. Vypočutie bude zorganizované v spolupráci s ďalšími e, výbormi, ktoré prejavia záujem, najmä Libe. A toto bude riešiť vnútornú aj, ex, aj vonkajšiu, von, vnútorný aj vonkajší rozmer tejto problematiky a je pravdepodobné, že vypočutiu ide v maji. Koordinátori sa taktiež zhodli na tom, že schválili 4 misie, prvú do Turecka, tá by mohla prebehnúť v februári počas Tyrkisového týždňa Druhá misia do Libanonu a Jordánska, niekedy v máji. Sme v úzkom e, spojení e, aj s vašimi cieľmi, pani, pani, pani podpredsednička. Potom tretia misia by e, smerovala do Berlína a Paríža. Tam by sme riešili rozpočtovú situáciu a odporúčania Mysleli sme, že by táto misia mohla prebehnúť niekedy v marci a apríli a potom štvrtá misia v júli v Grécku, aby sme na mieste zistili, nakoľko sú efektívne záväzky, ktoré na seba prebrali miestne orgány, pokiaľ ide o úpravu rozpočtu a, štruktúralne, a pokiaľ ide o štruktúralne reformy. Takže o tomto som vás chcel informovať a ešte raz by som povedať, že ste o 11. e-mailom dostali náčrt návrhu mobilizácie e, nástroja pre flexibilitu. Je to rovnaká téma, o ktorej bude teraz hovoriť pani Georgieva. Pani popredsednička, ešte raz sa vám veľmi chcem pekne poďakovať za to, že ste naozaj e, dokázali nás v reálnom čase prísť e, informovať tu na pôde výboru pre rozpočet. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za to, že mám príležitosť byť tu teraz s vami. Vážení členové výboru, akurát sme prijali návrh komisie, ktorým sa e, me, na, rieši návrh rozpočtu 7 2015. Je to súčasťou reakcie na utečeneckú krízu. Naozaj výrazne sme navýšili financovanie. V konečnom dôsledku sme zdvojnásobili prostriedky, ktoré chceme použiť na riešenie krízy. Zo 4,5 miliardy, ktoré sme mali na začiatku roka, sme to navýšili na aktuálnu sumu na 9,2 miliardy. <clears throat> Takže nielen, že sme výrazne navýšili finančné prostriedky, Taktiež snáď s podporou parlamentu a rady sa nám to podarí dosiahnuť naozaj v rekordne krátkom čase. Všetci si uvedomujeme, prečo je to tak dôležité. Je to dôležité pre to, preto, aby ľudia v Európe videli, že sme schopní sa zmobilizovať a reagovať rýchle. Že sme schopní plniť ich očakávania. Takže ak dovolíte, teraz vám predstavím detaily nášho návrhu. Ako som už spomenula, v roku 2015 sme začali 4,5 miliardami na roky 2015 až 2016. Potom sme navrli opatrenia, ktoré sa blížili k 2 miliardám. Tieto opatrenia boli primárne určené na financovanie eh, schémy relokácie pre 160 tisíc utečencov kde sme chceli dosiahnuť kolektívnu reakciu v Európe. Potom sa pridelila ďalšia 1,1 miliardy na roky 2015-2016. To bolo oznámené v septembri, konkrétne 23. Miliarda z týchto prostriedkov bude prístupná alebo bude určená na externé činnosti na to, aby sme pomohli ľuďom, aby zostali tam, kde sú, čiže v krajinách, ktoré susedia so Syriou, Taktiež e, časť týchto peniazí bude určená na humanitárnu pomoc vnútri Sýrie a 700 e, miliard eur bude na vnútorné opatrenia EÚ, aby EÚ mohla e, sledovať kroky, ktoré príjmajú členské štáty a posilňovať hraničné kontroly. Čiže toto celkovo znamená 7,5 miliardy. K tomu sme ešte pridali 1,3 miliardy eur pre EU Trustový fond pre Afriku ktorý je z väčšej miery financovaný z Európskeho fondu pre rozvoj. No a ešte rada by som pripomenula, že na samite minulý týždeň hlavy štátov sa zaviazali k tomu, že mobilizujú ďalšiu miliardu eur na to, aby pomohli UNHCR, čiže Vysokého komisára OSN pre utečencov a ďalší, a pomohli aj ďalším kľúčovým agentúram v, na mieste s týmito spomínanými, s touto spomínanou ďalšou miliardou eur. Teraz prejdem k dvom rozhodnutiam, ktoré sme prijali na komisii. Prvá sa týka prvná rozpočtu 7 2015 je to naozaj veľmi dôležitá súčasť rýchlych opatrení, ktorými chcem reagovať na veľkú bezprecedentnú krízu. Druhá vec je tu požiadavka mo- mobilizovať núdzový, núdzovú rezervu, aby sme ju mohli naplno využiť, pokiaľ ide o, o zvyšok tohto roka. Chceme naozaj vyčerpať celú, celú sumu, ktorá sa v rezerve v tejto chvíli nachádza. Tieto dva návrhy umožňujú mobilizovať 801 miliónov eur ešte tento rok, ešte stále v roku 2015. To chcem naozaj zdôrazniť, pretože už tento rok sme schopní mm, podniknúť naozaj významné finančné kroky na riešenie krízy. DAP 7 2015 sa týka 400 101 miliónov e, e, e, viazaných rozpočtových prostriedkov na riešenie utečenskej krízy v oddeli 3 aj 4. Čiže môžeme poskytnúť núzovú pomoc najpostihnutejším členským štátom EÚ, navýšiť kapacitu agentúr, ktoré riešia tú nahorúcejšiu líniu a poskytnúť systém humanitárnej pomoci tretím krajinám. Týchto 401 miliónov e, sa podrobne e, určuje Fondu pre e, azyl a integráciu, pre Fond pre vnútornú bezpečnosť. 100 miliónov eur je pre núdzovú pomoc pre najpostihnutejšie členské štáty, čo umožní postup v podporných schémach pre utečencov a schému relokácie, pokiaľ ide o riešenie tzv. hotspotov, čiže zvýšenie, zvýšenie schopnosti príjmať utečencov na miesta, kde utečenci sa zhromažďujú v obrovských množstvách. Ďalších 120 eh, miliónov, ďalších, ďalšieho 1,3 milióna v roku 2015 bude pre, pre EU agentúry Frontex 60 miest a Europol 30 miest. 300 miliónov eur pre posilnenie európskej, nástroja európskej susedskej politiky, ktorý umožní ďalšie navýšenie regionálneho trasfondu ako reakciu na sírsku krízu. To je ten tzv. Madat fund. Je to fond nádeje. Chceme ním mm, pomôcť krajinám, ktoré susedia s e, Sýriou a e, príjmajú utečencov. Chcem zúrazniť, prečo je to také dôležité, pretože veľký počet utečencov, ktorí prichádzajú z Európy, e, e, stratili naozaj nádej, myslia si, že svet na nich zabudol, že vojna nikdy neskončí, nikdy sa nemôžu vrátiť domov a podmienky ich života sa budú neustále zhoršovať. Takže myslím si, že ten názov fondu, ktorý sme zvolili, je naozaj veľmi, veľmi dobre vybrané. Ďalšie dva prvky migračného balíčka pre rok 2015 zahrňujú následovné. Komisia preorientuje 200 miliónov z IPA a ENI, aby ďalej posunula Trastový fond pre Sýriu, čím doplní 300 miliónov e, pre nástroj susedskej politiky EU financie pre Trust Fund vyrieši, alebo teda napomôže vyriešeniu e, e, krízy v Sýrii. Ďalších 200 miliónov bude vydelenie na humanitárnu pomoc, to bude priama reakcia na pomoc e, pre sídlených ľuďom, ktorí, ktorí utekajú z konfliktných regí, prostredníctvom UNHCR, to bude ďalší program, ktoré budú financované najmä prostredníctvom núdzovej rezervy a to následovne 10 miliónov viazaných prostriedkov budú z humanitárnych operačných rezerv, 50 miliónov z transferu, z transferu ktorý e, výbor schválil už 3. septembra a potom ešte nová požiadavka o transfer na, na úrovni 170 miliónov e, eur z núdzovej rezervy. E, o tom ste boli informovaní dnes. Na tieto aktuálne činnosti potrebujeme platby, ktoré predstavujú 40 viazaných eh, eh, eh, rozpočtových prostriedkov, o ktoré sa žiada v novom transfere na humanitárnu pomoc. Čiže inými slovami potrebujeme výdavkové rozpočtové prostriedky na úrovni 7 miliónov eur. Komisia navrhuje, aby sa časť toho pokryla presunutím, tak ako sa to navrhuje v DAP 7. 13 miliónov potom pôjde z rezervy pre núdzové potreby, zvyšok platieb bude pokrytý z 2016. Okrem DAP 7 a novej žiadavky o núdzový, e, núdzovú rezervu, čiže tieto dve veci, ktoré sme schválili na komisii, o ktorých vám teraz hovorím, sme taktiež dnes zaslali tzv. globálny transfer súčasťou na e, návrhu zahrňuje platby naplnenia operatívnych programov na miestach e, bezpečnosti potravy či e, hraníc, čiže oddiel 3 a 4. Potom sú tu platby špecifických programov v oddeli 1a. Najväčšia suma je 170 miliónov eur, ktorá pokrýva e, krátenie Erasmu, o ktorom sa už hovorilo v správe o implementácii, ktorú sme predstavili. Rada by som vás požiadala o podporu potrebujeme naozaj rýchle schválenie tohto balíčka DAP 7 2015 núdzovej e, rezervy a globálneho transferu e, na 2015, aby sme e, získali E, výdavkové rozpočtové prostriedky čo najskôr a to sa týka najmä dodatočného financovania Svetového e, programu pre jedla a ďalších relevantných organizácií vzhľadom na nedostatok jedla a ďalších základných e, prostriedkov v mnohých utečenských táborov v Libanone v Jordánsku je naozaj zásadne dôležité, aby sme vyslali signál, že pomoc Európy je na ceste. Vidím tu zástupcov rady a tá istá naša žiadosť platí aj na radu, aby ste čo najrychlejšie schválili tieto opatrenia. Na nešťastie, pokiaľ ide o kroky, ktoré chceme prijať, aj napriek tým krokom teda sa nám nepodarí e, zabezpečiť koniec tejto krízy a preto sa musíme pozrieť aj na rozpočet na rok 2016 a posilniť, a naozaj sa snažiť posilniť našu reakciu na krízu chceme navrhnúť pozmeňovací návrh v polke oktobra, aby sme riešili e, rozhodnutie týka sa rozpočtu e, s účelom riešenia utečenskej krízy. No a tento rok, pokiaľ ide o e, rozpočtový postup, je ešte dôležitejší než kedykoľvek predtým, aby Rada, Parlament a Komisia preukázali, že my, európske inštitúcie, naozaj dokážeme spolupracovať a dostať svojim povinnostiam v tomto ťažkom období. Pán predseda, domnievam sa, vážni, vážni členovia výboru, domnievam sa, že táto prezentácia vám naškrtla, nakoľko vážne berieme túto krízu my v komisii. Chcem sa poďakovať mojim kolegom v generálnom riaditeľstve pre rozpočet, ale v celej komisii, ktorí pracovali naozaj dňom i nocou hľadali, kde sa len dalo, aby sme našli zdroje, ktoré sme vám tu dnes predstavili na schválenie. Je to naozaj jednoznačne najvyššia priorita, ktorú dnes pred sebou máme a nepochybujem o tom, že sa tejto výzve postavíme tak, ako sa patrí. Ďakujem, madame la vice prezidente pour cette communication. Ďakujem za tieto znamená, pani podpredsednička pondelok, útorok sme posudzovali e, celý počet pozmiecich návrhov a kompromisy, ktoré náš e, hlavný spravodajca zostavil, aby e, sa zlúčili názory jednotlivých skupín a pred týždňom ste zorganizovali veľmi zaujímavé fórum na tému rozpočtu a zameranie viacerých rečníci hovorili o flexibilite ako potrebe na tento viacročný výhľad. Rok 2015 nám ukázal udalosti, ktorý nám ukázal potrebu záchranu tohto veľmi zošnurovaného programu. Preto opravný rozpočet pre polnohospodárstvo, hlavný spravodajca dám, dal pozmeňujúci návrh s ďalšími 500 miliónmi včera. Rozpočet 2016 takisto s pomocou pre utečencov e, krajiny príjmu, aby sa čo najrychlejšie reagovalo na túto krízu, ktorá bohužiaľ sa asi predlží a bude trvať dlhšie než roky 2015 a 2016 Vidíme, aké máme stropové e, hodnoty. Ďakujem za toto oznámenie, pani spravodajkyňa. A teraz dávam slovo našemu e, spravodajcovi e, na rok 2016, pani Kadia Zabal. Ďakujem za to, že ste prišli, že ste tak rýchlo reagovali, aby ste nám predložili tento opravný rozpočet my sa snažíme získať teraz viac informácií o podrobnostiach tohto návrhu. Treba konať rýchle, pretože, ako ste správne povedali, je to veľká priorita tohoto okamžiku. Treba mať dostatočné disponibilné prostriedky na riešenie tejto uprchlíckej krízy aby sme my e, v našej kompetencii, v našom rozpočte mohli s tým niečo urobiť. No hay problema. Decía que, que, que gracias por venir. Teda hovorila som toľko, že ďakujem za to, že ste tak rýchlo reagovala a predstavila nám tento návrh opravného rozpočtu, pretože i pre nás je to priorita, ako to už parlament viackrát vyjadril, i tento výbor pripisujeme veľkú prioritu tejto utečeneckej krízy, kríze. Potrebné prostriedky treba vyčleniť, potrebujeme e, informácie, detaily, ktoré budeme študovať a budeme na tom pracovať. Hovorím tu asi za všetkých, že budeme pracovať čo najrýchlejšie, aby sme čo najrýchlejšie prijeli tento opravný rozpočet, aby sme tieto prostriedky mohli uvoľňovať Veľa odpovedí je už v tých dokumentoch, ale mám otázku. Mohli by ste nám niečo povedať, pokiaľ je, e, ide o e, e, rozmiestnenia tých 70 miliónov eur? Akých rozpočtových položiek sa presunú? Pretože tieto prostriedky k dispozícii sú, ale komisia predpokladá, že to dá niekam do rozpočtu na rok 2016. A kam teda? A pokiaľ ide o agentúry, tak sa tu hádame, pokiaľ ide o personálne zabezpečenie týchto agentúr. Vieme, že sa má posilňovať Frontex a moja otázka je, či tento opravný rozpočet 2016, či tam chcete zachovať rovnakú úroveň postov v agentúra a potom je to taká pochybnosť alebo obava do budúcnosti, to sú zase platby. Videli sme návrh pomoci Grécku, tam sa platby nemenili, bolo to nepotrebné, ale teraz je tu nový návrh navýšiť rozpočet. To nemá globálne dôsledky na platby. Neviem však, ako tie zvýšené položky zapadnú do tej dohody. Chceli sme do budúcnosti vyriešiť e, problém s škodzu v platbách na rok 2016 sme cieľ splnili, ale tie peniaze nakoniec, tie treba niekde vziať. Takže, pretože my tým nechceme zhoršiť tú možnosť e, platieť do budúcna. Takže či by ste nám mohli e, tu niečo povedať, vieme, ako je to na rok 2016, ale potom budeme musieť ďalej upravať účty v rámci revízie finančného rámca. Od počiatku komisia berie utečeneckú krízu veľmi vážne. Parlament vám v tom pomáha, nebudeme vám v tom e, prekážať. Bola by som rada, aby i rada tak konala, aby sme naozaj mohli reagovať na okolnosti Môžu sa teraz vyjadriť všetci koordinátori. Pán Fernández teraz. Ako spravodajca e, zodpovedný za rozpočet 2016 chcem poďakovať pani komisárke a podpredsedničke komisie. Ďakujem vám za túto disponibilitu. Máte vo zvyku sa s nami stretať Ďakujeme, že ste nám hneď tu odprezentovali tieto e, zmeny, ktoré reagujú na veľmi e, akutný problém. Začiatkom roka i počas e, júla parlament evokoval v podstate, hovoril o otázke utečeneckej kríze a hovoril o nej ako o niečom naliehavom. Treba byť konsekventný. Často sme tvrdili, že solidarita ehm, je čosi, čo treba naozaj nie kázať, ale naozaj realizovať. Teší ma rozmer tohto návrhu ehm, z interného pohľadu, ale tiež dimenzia externa tohto problému. Máme tu naozaj balíček na eh, riešenie tohto dôležitého problému. Tie oddeli 1 a 4, migračný fond, všetky tie fondy, všetky nástroje, rozvoj, spolupráca, ale treba zohľadniť i agentúry. Už som e, zdôraznil, že je nepriateľné, aby rada e, interpretovala škrty v e, oddiele 4 pokiaľ ide o nástroje, ktoré umožňujú e, okresať e, alebo teda obmedziť ten problém pri jeho pôvode a práve tu treba riešiť vzhľadom na takúto výnimočnú situáciu, pokiaľ ide o naliehavé, mali by sme tiež e, mať dodatočnú podporu, pomoc. Čiže tu vám budeme demonstrovať to, čo je tu pre tých, ktorí sú pripravení spolu pracovať, pretože je tu situácia e, naliehavá, nezvyčajná a teda si vyžaduje i dodatočné prostriedky. Teší ma, že používame nástroj flexibility, rezervu na naliehavé udalosti, ale chcem ešte pochopiť dve veci. Konkrétne v roku 2015, aká bude tá dodatočná čiastka ktorá nebude e, dôsledkom presúvania. Čo je teda to e, extra na rok 2015? A pokiaľ ide o rok 2016, rada, rád by som vedel, aký bude dopad tejto situácie a tohto návrhu oznámenia komisie, taký, aký teda bude dopad na rok 2016, ak by sme už teda teraz mohli e, anticipovať opravný list e, z oktobra 2016. Prijali sme e, e, rozpočet na, alebo teda, pre rok 2016 veľkou väčšinou v tomto výbore. To je výsledok mandátu, ktorý sme dostali v trialogu. A hovorím tu teda o návrhu, ktorý je rigorózny, umožní nám postaviť sa výzvam, najlepšie použitie nástroja flexibility. Sme veľmi skromní E, v oddiele 4 sme tu pri maržách a limitoch. To znamená, ukazuje, že máme ochotu byť rigorózny, ale pokiaľ ide o e, disponibilita nástroja flexibility, to všetko treba použiť tu. Je naozaj na čase dospieť ku konsenzu. A keď hovoríme o nástroji flexibility, už tak sú to nástroje, ktoré nad rámec limitu eh, stropových hodnot rozpočtu. Takže sú vy, vyššie než eh, strop, takže sa nevyužijú eh, marže, takže týmto spôsobom nemôžeme hovoriť o nástroje flexibility. Nástroje flexibility. Takže si želám, rád by som komisii poblahožel prijatému postoju. Potrebujeme kroky rýchle, ide tu o ľudskú dôstojnosť, o ľudské životy, blíži sa zima a nemôžeme byť e, jednoducho ľahostajní. Musíme byť konsekventní a konať. Ďakujeme. Teraz e, v mene EKR e pán Kuzmiuk. Nie. Takže pán Depre. Ďakujem. S radosťou konštatujem, že EKR súhlasí so všetkým, čo navrhuje komisia. Tomu sa teším. Pani komisárka, čiže ticho alebo mlčanie znamená súhlas. Pani komisárka, ďakujeme vám za to, že ste tak rýchlo prišli hneď po e, stretnutí komisie že sa s nami podelíte o, toto, o informácie o tomto geste, geste, ktoré si vážime. Po všeobecnosti môžem povedať, že s Európskym parlamentom nebudete mať problémy. Po prvé e, v rýchlosti konania a po druhé v snahe e, podporiť tie návrhy, a pod, ktoré ste formulovali a tie potreby dodatočné, o ktorých hovoríte, že sú potrebné návrhu, ktorú ste nám navrhli, tých 9 miliárd 6, ak som dobre pochopil, je tu, tu mnoho čiastok, ktoré závisia od postoja rady, po prvé, a po druhé od príspevkov členských krajín. Ak som si dobre poznamenal, ako sa budú napájať jednotlivé fondy, Afric Trust Fund a, a tak ďalej, ide o to, aby členské krajiny dokázali svoju, svoju štedrosť, svoj záväzko. Myslím si, že je to nevyhnutné, aby sme posilnili tie požiadavky, ktoré ste tu formulovali. Nechcem ísť do podrobností eh, vašich návrhov, pretože nemal som možnosť všetko prečítať. Zo pár úvahov a vš- úvah však poviem. Poprvé, pokiaľ ide o mobilizáciu fondu AMIF, to je taká trošku technickejšia otázka, ak neodpoviete hneď, e, očakávam to od vašich služieb. Ide tu o čiastky aj pridelenie z tohto fondu a rád by som sa uistil, že spôsob, akým pridelujeme prostriedky teraz, je kompatibilný s pravidlami a inak ich treba upraviť. Je tu fond AMIF, a stanovy e, tohto fondu veľmi presne špecifikujú, aké čiastky sú tam priradené. Tomu by som rád počul upresnenie teraz alebo neskôr. Hovorili ste ešte o ďalšej časti, o, o, o ďalšej časti ste hovorili, ale e, asi je toho súčasťou a to sú legislatívne úpravy. Napríklad hovoríte o posilnení, výraznom posilnení e, Frontexu finančne bude tým pádom mať Frontex novú misiu? Dáte mu nové právomoci, právomoc iniciatívy, to, čo teraz neplatí? Teda je vo vašom návrhu, sú tam nejaké legislatívne úpravy, ktoré budú potrebné? Pokiaľ ide o výrazné posilnenie prostriedkov, ktoré ste naznačili. Do podrobností som si nečítal návrh, ale myslíte si, že obsah e, nového návrhu a tie návrhy, ktoré prichádzajú, platby, ktoré sa zamýšľajú na rok 2016, či sa to dá udržať? Či, je tu, či, či niekto urobil nejaké vyhodnotenie, pretože viete, že osobitný význam pripisujeme tomu, aby EÚ rešpektovala svoje záväzky, aby sme sa nedostali do situácie ako v minulosti. K tomu teda prosím vaše vyjasnenia v tejto veci. Mal by som i iné otázky, ale určite sa budeme môcť o nich e, pobaviť neskôr, keď budeme do detailu hovoriť o tomto návrhu. Ďakujeme. Slovo má pán Maragal. Ďakujem. Len stručne. Chcel by som tu veľmi stručne zopakovať body, ktoré už v podstate zazneli. Asi teda nebudem naťahovať svoj prejav. Ďakujem pani komisárke za iniciatívu a okamžitú reakciu. Náš výbor určite bude k dispozícii, bude ústretový a bude pozitívne pristupovať k návrhu, ktorý predkladáte, či už z pohľadu vyjednávania a lebo z pohľadu toho, že budeme vždy reagovať aktuálne, ale i z pohľadu toho, že budeme musieť e, riešiť viacero návrhov a budeme sa určite potýkať s otázkami, kde napríklad budeme musieť e, dopracovať, e, realizovať návrhy. Ide o to, Frontex dostal viac možností, aby sme mali jasno v tom, aká by mala byť orientácia, smerovanie. Takže my v parlamente by sme chceli posilniť jeho misiu, aby sa viac mohlo rokovať v krajinách pôvodu. Tam teda treba si to ujasniť, aké prostriedky sú potrebné. Čo ma ďalej trochu znepokojuje je to, že a to ešte uvidíme, čo povie rada, ale my tu jednoducho hovoríme o tom, že situácia je súrna, že vznikli nové potreby. Na tieto nové potreby by sme mohli zareagovať bez nových prostriedkov, bez nových peňazí. Je, to možné, je možné takto reagovať? Myslím si, že sa tu snažíme o kvadratúru kruhu, ak sa budeme snažiť e, realizovať to veď nových prostriedkov. Mohlo by to byť dosť riskantné z pohľadu celej rozpočtovej politiky. Takže tá koncepcia nástroju, flek, nástroja flexibility, s akou intenzitou sa má používať a tak ďalej, Myslím si, že tu je naša pozícia jasná. A potom ešte e, posledná vec, pani komisárka. Mám dojem, že sa nemôžeme vyhnúť tomu, že budeme predbiehať tie udalosti a nielen reagovať ex post. Treba mať všetky podklady informácií, aby sme budúce potreby vedeli e, predvídať, ide o rok 2016. E, ja si však nie som istý, že tu celkom správne reagujeme na potrebu na rok 2015. Myslím si, že určite to budeme riešiť ešte v roku 2016. Ide o to, aby sme mali tú schopnosť E, lepšie reagovať, predvídať. Merci. Ďakujeme. Teraz pán Zany. Si Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani komisárke, ktorá sa opäť raz preukázala veľmi otvorená voči nášmu výboru. Nezakrýva toho tak veľa ako niektorí z vašich kolegov a snažíte sa naozaj príjmať na liehavé opatrenia. Za to vám musíme poďakovať. Ako už povedal kolega Maragal, tento opravný rozpočet vyzerá veľmi dobre, ale toto by mal byť prvý krôčik k celistvejšiemu balíčku, ktorý by sa netýskal iba výboru rozpočet, ktorý by eh, mal riešiť nejakú na jeho situáciu, ale malo by sa celistvé riešenie venujúce sa príčinám. Situácia v teréne je naozaj dramatická. Čítal som, že príchod do Nemecka predstavu 9-10 tisíc ľudí denne, takže 900 tisíc ľudí do konca 2015 táto prognoza sa stala optimistickou. Takže e, stojíme tu z oči v oči naozaj neuveriteľným číslam. A e, teda je treba, aby tento opravný e, e rozpočet na 2015 sa potom pretavil aj do rozpočtu 2016 parlament a komisia e, podobne vnímajú a postupujú v tejto téme. Ťažkosti budú e, v rokovaniach s radou. A videli sme to aj, e, pokiaľ ide o ďalší aspekt týkať sa migračných tokov, v prípade teda diskusí o tom kľúči prerozdelenia utečencov vieme, aké ťažkosti rokovanie ohľadom tejto témy spôsobilo na rade. A ešte jeden bod by som chcel zdôrazniť, ktorý nespomenuli kolegovia predo mnou, týka sa kontroly e, týchto e, prostriedkov. Je dôležité, aby e, Únia prispela na tento problém. E, daňová záťaž by nemala byť na úkor e, tých štátov, ktorí z geografických dôvodov e, sú blízky e, migračným tokom dnes je pre Európsku úniu e, ťažké kontrolovať tieto prostriedky. Vieme, že e, OLAF sa stretáva s veľkými ťažkosťami pri kontrole správneho e, nakladania s týmito prostriedkami, keď mu nejako signalizujú ťažkosti s vynakladaním prostriedkov, členský štát povie, že všetko je v poriadku, OLAF potom už nemá možnosť e, to ďalej vyšetrovať. Žiaľ Bohu, naša návšteva v Taliansku, ale ja si myslím, že by to sa mohlo stať aj v iných členských štátov, štátoch, e, keď sme diskutovali mm, s jednotlivými orgánmi, e, prišli sme na to, že naozaj sú tam problémy s používaním týchto prostriedkov, takže je dobré ich poskytovať, ale musíme sa viac vynaslažiť, či už ako výbor pre rozpočet, ako aj komisia aby sme lepšie kontrolovali správne nakladanie s týmito prostriedkami. E, toto musí ísť ruka v ruke, inak riskujeme, že e, sa budeme snažiť e, riešiť vždy len naliehavostnú situáciu a veľmi ťažké budú tie kroky v realite a napokon to nepovedie k želateľným výsledkom. Takže toľko eh, z mojej strany. Rozumiem, pán Zanie, vaše požiadavky, potreby, kontroly. Avšak, keď ste boli v júli, keď sme boli, v keď sme boli v júli eh, na Sicílii, tak sme nadobudli prvý dojem, že európske fondy predstavovali maximálne tak 10 výdavkov e, miestnych e, orgánov v Taliansku. No a za takých podmienok nemôžeme nejak veľmi veľa požadovať, keď hovoríme v mene Európy či Európskeho parlamentu. No rád by som teraz dal slovo spravodajcovi a koordinátorom, ktoré teraz mali slovo, to som slovo e, spravodajci a koordinátori, potom vyzvem aj mm, poslancov, ktorí budú mať záujem sa vyjadriť, no pokiaľ je otázku transferov, ktoré prechádzajú z rozpočtu, alebo teda také financie, ktoré práve naopak prechádzajú do rozpočtu a ktoré mm, poskytujú členské štáty, potom sú tu e, ďalšie oblasti. Možno by bolo dobre vypracovať tabulku, aby bolo jasné, čo bude poňaté z rozpočtu Európskej únie z roku 2015, z roku 2016, po tom, čo je presne iba od, e, založené na príspevku členských štátov a potom by bolo možno dobré si to vyjasniť a potom by sme možno mohli žiadať inštitúcie, aby e, pracovali zrýchlenie, zjednodušenie, pretože potom sa nám veľmi ľahšie, oveľa ľahšie posúdi, ktoré peniaze majú odkiaľ vlastne prísť. Ďakujem veľmi pekne, pani e, komisárka. Mohli by ste prosím zareagovať na otázky e, koordinátorov? Ďakujem pekne, tie otázky boli veľmi zásadné, veľmi zaujímavé. snažím sa čo najlepšie na ne odpovedať. Plne e, pri, priznávam, že je teda potrebné, aby ste získali lepšie pochopenie e, tomuto, tejto problematike. Samozrejme, chceme e, odpovedať do hĺbky. E, súhlasím veľmi s pánom predsedom v tom, že sme sa snažili byť naozaj čo najflexibilnejší v týchto posledných dňoch krízy a naozaj sa čoraz viac sústredíme na to, ako e, pripraviť rozpočet, ktorý by mohol čo najviac pomáhať Európe e, riešiť túto situáciu. Budem sa snažiť odpovedať na tie otázky v tom poradí, ako zazneli. V prvom rade vzťah medzi e, e, záväzkami a platbami. Identifikovali sme e, schopnosť pokryť platby čiastočne, pretože tam bola pomalšia implementácia kohezných programov a trošku iných programov, ale takisto musíme aj uznať, že časť platieb bude musieť prebehnúť v roku 2016 a to e, znamená, že keď sme pripravovali náš návrh, e, e, keď sme pripravovali náš opravný rozpočet na rok 2016, budeme tam musieť spomenúť detaily, ako presne to má prebehnúť. Špecificky zňa otázka ohľadom tých 270 270 miliónov, je to v skutočnosti vyššia suma. Identifikovali sme prostriedky v 47 eh, rozpočtových eh, eh, linkách, obzvlášť ITER 97 miliónov a Kopernikus 53 miliónov. Ale ako som povedala, je tam ďalších 45 rozpočtových liniek, sme naozaj projekt po projekte, program po programe, aby sme zabezpečili, že môžeme zmobilizovať čo najviac prostriedkov. len aby som eh, to trošku odľahčila atmosféru tu, chcem vám povedať, že moji kolegovia na komisii teraz eh, ma volajú Kristalina eh, vysávačka, lebo som naozaj bol ako, ako, ako vysávač. Snažila som sa hľadať každý cent, ktorý bol voľný, ale vážne k tej téme, o ktorej tu diskutujeme. aby sme zistili, koľko eh, je tých platieb v roku 2015, koľko v roku 2016. V roku 2015 navrhujeme 950 miliónov eur. Z týchto 2,9 miliard eh, doratočných, ktoré som práve popísala. V roku 2016 1,95 miliard eur. K tej e, otázke e, celkovej štruktúry chcem povedať, že sme začali s 4,5 e, miliardami, ktoré boli v rozpočte na rok 2015 a 2016. Pridali sme k tomu dva návrhy komisie, 1,2 miliard a 1,7 miliard pre teda 3 a 4 a týchto 2,9 sa e, rozdeľuje na rok 2015 a 16, 95 miliónov a 1,95 e, miliard. Okrem toho e, sme zmobilizovali prostriedky obzvlášť z Európskeho rozvojového eh, fondu e eh, EDF 1,5 eh, teraz toho trasového fondu pre Afriku a celkové to 4,7 miliard dodatočne, takže viac než dvojnásobenie prosiekov, ktoré sme pôvodne na začiatku tu mali. Ospravedlňujem sa, predsa len nepôjdem presne eh, po jednotlivých otázkach a budem sa snažiť zhrňať jednotlivé témy, aby som neskákala medzi nimi. Eh, zaznela tu poznámka, že by sme sa mali snažiť eh, viac predvídať a nielen nasledovať tomu, čo sa udeje. Musím zdôrazniť v tejto súvislosti, že keď sme predstavili návrh rozpočtu na rok 2016 eh, predtým, než táto kríza nastala, navrhli sme eh, významný eh, nárast v troch oblastiach. Migrácia 30 oproti 2015 v oblasti vonkajších krokov o 25 v porovnaní rokom 2015 a e, zamestnanosť a rast, e, približne 30-percentný nárast. E, takže inými slovami, my sme videli, že toto príde. Samozrejme, neočakávali sme takto obrovský rozsah, ale náš návrh čas ukázal, vychádzal naozaj z objektívnych priorít. A potom zaznela otázka, do akej miery sme schopní e, tie potrebné platby poskytnúť a či naozaj sme schopní urobiť to, čo navrhujeme s e, nástrojom, flexibility, ktorý e, teda je, sa nachádza pod tým stropom. Ehm, pokiaľ ide o nás reflexibility, ehm, my to chápame tak, že mimo MFF ehm, toto nie je pozícia, ktorú sme zatiaľ, kde by sme sa boli zhodli zatiaľ s radou. Musíme teda o tom naďalej diskutovať. Budeme tu mať eh, príležitosť eh, zaoberať sa všetkými týmito otázkami v, počas teda revízie eh, strednodobej, ale mám jednu veľkú prozbu. Teda v prvom rade musíme sa venovať tým najdôležitejším veciam, musíme nájsť zdroje a efektívne ich vynaložiť, takže nemôžeme čakať, kým sa vy e, riešia tieto dlhodobé otázky, až potom riešiť tento náš problém. Samozrejme, musia sa riešiť, ale e, pri tomto návrhu naozaj dúfam, že sa e, nezamotáme do toho, či je to nad stropom alebo pod stropom. Máme tie prostriedky, môžeme to urobiť tento rok, aj budúci rok. väčšinou kvôli tomu, že niektoré z kohezných programov sa pomaly rozbiehajú. Pokiaľ ide o detaily k rozpočtu na rok 2016, že stále musíme dostať detálne informácie o poľnohospodárstve, potom budeme môcť finalizovať naše čísla a práve preto potrebujeme ešte stále trošku času do polovice oktobra. K otázke, čo presne s týmito prostriedkami urobíme v tretich krajinách, e, e, odkiaľ ľudia e, utekajú musím vám povedať, e, že pokiaľ ide o detaily, kombinujeme humanitárnu pomoc a prostriedky z e, nástrojov e, susedstva, aby sme urobili tri veci. Poprvé, urgentné opatrenia na zabezpečenie života, ako potraviny a prístrežky. Po druhé, dlhodobejšie riešenia ako vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie pre deti utečencov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nie je nič e, strašnejšie pre rodinu, než e, teda, že deti prestanú chodiť do školy a nemajú žiadnu perspektívu, že by sa e, to mohlo obnoviť a tieto by sa mohli stať produktívnymi členmi spoločnosti a čo vidíme je, že školy v Libanone aj Jordánsku aj v Turecku sú tak preplnené, že deti jednoducho e, sú ich vynechané, nemôžu do nich chodiť. Diskutovali sme to, je tam jedna veľmi dôležitá iniciatíva, ktorá sa venuje potrebám detí utečencov. Začali sme už pred pár e, rokov s tom z UNICEFu na túto tému. Volá sa to e, nie je stratená generácia, žiadna stratená generácia. Takže musím sa e, teda v tomto rámci e, tomu silne povenovať. Nechceme totiž to ľudí z ničoho vylúčovať. A je to určite faktor, ktorý ľudí nútil odísť. Snažili sme sa takisto odhadnúť, kde by Európa mala viac e, financovať Ehm, samozrejme je to e, primárnou oblasťou je e, oblasť e, vojny Sýrie, ale aj iných zón sa to týka. Takže snažila som sa zamýšľať nad tým, či by sme mali zvažovať nejaké legislatívne zmeny. No a našli sme dve oblasti, oblasť návratov. Vznikla tu otázka, či niektoré z týchto prostriedkov budú financovať návraty. Musíme jasnejšie definovať, ako rýchlo identifikovať a inak sa správať k tým, ktorí naozaj e, e, unikajú pred e, persekúciou a vojnami a teda medzi tými, ktorí prichádzajú do Európy, pretože hľadajú lepší život. Je to pochopiteľná ašpirácia, ale nie je to E, nejaké želanie, ktoré, ktoré by sa mohli prior, e, prioritne ošetrovať e, v tomto bode. Tí ľudia, ktorí v Európe hľadajú lepší život, tak sú pre nich pracovné miesta dobré, ale ako únia musíme byť organizovanejší a disciplinovanejší a musíme pomôcť ľuďom e, pri návratoch. Keď sa vracajú, je efektívnejšie, ak tiež našu rozvoj, rozvojovú e, politiku e, s týmito opatreniami návratu spojíme, ak sa vrátia domov, aby títo ľudia mohli ľahšie nájsť pracovné miesta u seba doma. Doteraz sme dostatočne vážne sa nezaoberali touto otázkou prepojenia humanitárnej pomoci a tejto politiky návratov s novými realitami tohto nového e, sveta, krehkejšieho s viac krízami. Musíme sa sústredovať práve na e, takéto e, krehké štáty. Je tam teda že veľmi veľa zmien v, mys- v myslení, zmien v postupoch, takže aj v politikách, aj pokiaľ ide o prostriedky Ehm, dalo by sa teda takto vyvážiť naše kroky. Nebolo by dostatočne dobre, keby sme ľudí iba e, poslali domov bez toho, aby sme uvažovali nad tým, čo sa stane, keď e, sa domov vrátia. Ale máme tu v tejto súvislosti naozaj dobré skúsenosti. A potom e, ďalšie z tých krokov, ktoré sú pred nami, je treba definovať, ako budeme postupovať pri ochrane našich európskych hraníc tu treba tiež e, vykonať e, prácu. A jedna, jeden z návrhov e, z našej strany pre Frontex NSA, tie prostriedky sú iba pre tento rok? Nie, určite nie, pretože nevidím, že by táto kríza sa mala skončiť. Je to mimo tých, tej, tej 5-percentnej redukcie. A samozrejme, keď vyvstane priorita ako táto, tak musíme Eh, prijať eh, strednodobé riešenie. Eh, musíme povedať, že áno, mali sme tam ten 5-percentný záväzok tohto 5-percentného zníženia, ale musíme si sústrediť na to, čo je momentálne naliehavé. A pozerám sa teraz na otázky, ktoré zazneli. Samozrejme, Otázka e, ohľadom e, kontrol kvality, obzvlášť e, keď presúvame prostriedky veľmi rýchlo. Toto určite je na našom radare a pokiaľ ide aj o tom, čo sústredujeme, ide o tú zmenu mys- myslenia, pokiaľ ide o ten celý účel všetkých týchto nástrojov, Jeden príklad, humanitárna pomoc. E, per definíciu toto e, sú kroky mimo Európskej únie a väčšinou humanitárnu pomoc poskytujeme iba v chudobných krajinách, ale máme tu naozaj výnimočné okolnosti a už e, sme urobili jednu výnimku, poskytli sme humanitárnu pomoc Japonsku po tej nukleárnej katastrofe a a teraz tu vystáva otázka, mali by sme eh, nasledovať eh, eh, podľa krajín alebo podľa ľudí. Ak máme milióny ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, humanitárna pomoc by sa e, potom nemala vzťahovať aj na skutočnosť. Nemali by sme jednoducho ísť tam, kde vznikajú potreby, tam, kde sú ľudia. Toto je samozrejme otvorená otázka, nevyriešime to dnes, ale to je jeden z príkladov e, tých e, bodov, e, na ktoré by sme sa mali zamerať. Máme tu naozaj novú realitu a treba rozmýšľať nad tým, ako naše nástroje môžeme najviac súľadiť s touto novou realitou. Dúfam, že som pokryla všetko. E, ešte niečo som vynechala? Áno, kolegovia mi pripomínajú, niečo, čo myslím netreba povedať, ale, ale, ale e, mala by som to asi zdôrazniť. Je to naliehavé, takže prosím, treba sa tomu naozaj rýchlo venovať, treba to rýchlo vyriešiť. Samozrejme, musí sa vyjadriť aj rada k tomuto DAP 7. Ďakujem veľmi pekne pani komisárke za reakcie. Dal by som teraz slovo tým s kolegov, ktorí sa taktiež chceli s nami podeliť o svoje stanoviska alebo vám položiť nejaké otázky. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj e, pani komisárke, ďakujem aj za to, že hneď po rozhodnutí e, medzi komisármi prišla k nám a považujem to za veľmi dobré, že po svojom vyhlásení opäť zdôraznila e, potreby aj pokiaľ ide o naliehavú pomoc a že nemáme zabúdať na to, že okrem toho potrebujeme aj stabilizačné opatrenia, aj teda strategický by mala uvažovať e, medzinárodné, medzinárodné spoločenstvo, ako e, e, treba postupovať, ak chceme zabezpečiť v týchto krajinách znovu obnovu. Je to naozaj naliehavé, ale musím spomenúť, že nástroje a mechanizmy nemáme ani na medzinárodnej úrovni, ani na úrovni EÚ aby sme naozaj e, konali tak rýchlo, ako je to potrebné. Keď sa na to ešte raz pozrieme, týka sa to rozpočtu EÚ, ako aj rozpočtu e, mojej domovskej krajiny, ale myslím, čo sa týka aj väčšiny ostatných krajín. Napriek tomu, že situácia je naliehavá, do konca septembra 40 až 50 eh, eh, prostriedkov eh, pre svetový potravinový program bolo k dispozícii prostriedkov, ktoré boli pôvodne prislúbené. No a keď poukážeme právom na to, že OSN odhaduje, že v dôsledku e, krízy v Sýrie e, v roku 2015 tých 4 e, miliard, ktoré sú potrebné, bolo postupne k dispozícii iba 80, teda 38 No a vy potom navrhnete 2 miliardy z pokladnice EÚ a z pokladnice členských štátov dodatočne. Takže treba naozaj povedať, že eh, ak sa nekoná vtedy, kedy je to potrebné, eh, tak potom to ľudí ďalej eh, a silnejšie tlačí, tlačí von smerom k nám. Preto je naozaj potrebné konať tak rýchlo, ako je to možné naozaj vytvoriť dôveryhodný balíček. A ja sa týmto obraciam aj na radu a ja dúfam, že sa aj to postúpi ďalej Dalo by sa povedať, že e, e, prístup rady k prvému čítaniu e, roku 2016 bol naozaj vtip ako keby situácia nebola taká dramatická, ale rada bude musieť odpovedať na napínavé otázky. Keď z pochopiteľných dôvodov pani komisárka tento trastový fond pre Afriku navrhujete, a mm, vlastne potom e, urobíte prerozdelenie, tak e, je tam jeden riadok príspevky členských štátov. Doteraz, e, myslím, iba Španielsko a Francúzsko sa vyjadrili, že prispejú. Spomenuli ste ďalší fond na celých 8 miliard. Dve krajiny doteraz sa trošku prispeli, ale veľmi nízko, Taliansko a Nemecko a potom ešte teraz európskeho rozpočtu. A potom e, druhé kolo e, chcete podujať a navrhujete, že zoberieme 300 miliónov z NP a 200 miliónov e, z prestupového programu a týchto 500, a tých druhých 500 miliónov by malo prísť, dúfajme, zo strany členských štátov, aby sme tu mali naozaj to, že globálne dokazujeme že chceme našim e, e, záväzkom dostať. Ja dúfam, že sa to zrealizuje. Zatiaľ teda nemáme možnosť veľa e, o tom úprimne diskutovať. Či to, čomu stojíme, čo sa nám udeje v budúcich rokoch, či nebude si vyžadovať masívnu zmenu nášho pôvodne nastaveného dlhodobého financovania treba eh, radu konfrontovať s tým, eh, čo nezrealizovala, napríklad aj v prípade eh, prostriedkov pre FAO. Nemôžeme to mať business as usual. Koncom roka sa trošku prostriedky navyšia, ale kríza k nej došlo už skôr. Bude predsedníctvo rady schopné príjmať všetky členské štáty k tomu, aby naozaj dali dispozícii minimálne, miliard, minimálne jednu miliardu. A teraz eh, čítam, že na úrovni G7 a iných krajín eh, zaznelo, že 1,8 miliard eh, sa má dať k dispozícii, časť má plynu zo strany EÚ, tak vtedy je pravdivé to, čo povedal náš pán predseda, čísla už sú postupne trošku metočné. Preto je potrebné naozaj jasne e, popísať, čo sa doteraz e, urobilo a čo je ešte potrebné, aby sme pracovali čisto. A ja môžem naozaj iba vyzvať radu, aby tieto e, veci čo najrychlejšie sa snažila realizovať. Nesľubovala iba ale aj povedala, kedy, kedy peniaze začnú e, tiecť. A najlepšie, aby to bolo už včera, pretože inak e, vlastne e, svojim e, morálnym e, záväzkom e, nejako nezodpovedajú. Je to naozaj hamba. A e, potom e, prídu e, ďalšie e, kopy ľudí do Európy, pretože sme nekonali dostatočne rýchlo. Ich will mit diesen Anmerkungen... E, týmito poznámkami, pani komisárka, nechcem e, teraz pochybňovať e, tempo e, tých rokovaní okolo financovania naliehavých okolností. Bude tam treba pravdepodobne aj pohltnúť určité veci. Tie dlhodobé stabilizačné opatrenia, tie nedosiahneme tým, že teraz z programov susedstva zoberieme prostriedky zoberieme trošku odtiaľ, trošku odtiaľ. E, Turecko už muselo akceptovať e, nejaké prerozdelenia z e, pomoci a potom budeme ďalej diskutovať o prerozdeleniach, aby sme financovali naliehavé opatrenia. Máte úplnú pravdu. Celá tá obsahová otázka, ňou sa treba zaoberať. Treba sa zaoberať tým, čo momentálne robíme s našim medzinárodným programom kooperácia. Lepšie treba e, sa správať tým, s ktorými kooperujeme v Afrike, ale nemôžeme e, e, povedať, že jednoducho pohľadáme niečo v nejakých rozpočtových linkách, aby sme naplnili trastový fond a potom sa tým ostatným budeme v kľude neskôr zaoberať. Samozrejme, ak budeme súhlasiť s takýmto prerozdelením, tak očakávam, že v ďalšom kroku, ale aj na komisii s vašimi kolegami pouvažujete nad tým, čo je potrebné na stabilizáciu a e, čo potrebujeme na dispozícii tieto programy, aby sme sa potom nedostali do e, takej situácie, že naozaj e, v konečnom dôsledku stratíme úplne náš dôveryhodnosť. Takže prosím vás, aby ste to čo najrychlejšie urobili, ako je to len možné. E, pretože máme veľkú e, zodpovednosť e, e, v súvislosti s tým, že sa naozaj hýbeme ako slimáci. A hneď, keď bude trošku kľud, musíme diskutovať o našich nástrojoch, ktoré máme k dispozícii. Zákonodárna stránka to je jedna vec, ale otázka číslo dva je, ako môžeme konať rýchlejšie, flexibilnejšie, aby sa už takto niečo nezopakovalo. To, myslím, je dôležitá otázka, ktorú by sa mala zaoberať komisia aj e, členské štáty. Ďakujem. Merci, monsieur Bogue. Ďakujem pekne. Pán Olbricht, ďakujem za slovo. Pani komisárka, v prvom rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a verím, že sa z toho stane tradícia nie síce v takýchto urgentných situáciách, ale budem rád, pokiaľ budeme schopní rýchle eh, reagovať a komunikovať. Nie často sa stáva, že Európsky parlament je braný vážne, takže sa vám chcem poďakovať za to, že ste urobili to, čo ste urobili. <clears throat> Mám jednu politickú otázku a niektoré pripomienky týkajú sa rozpočtu. Tá politická otázka. Naši kolegovia vo výbore AFED nás informovali o tom, že jeden z dôvodov týchto, týchto masívnych tokov ľudí je redukcia finančných prostriedkov, ktoré smerujú do tureckých a libanonských táborov. Takže moja otázka e, je, kto tie finančné prostriedky zredukoval, o akú mieru redukcie išlo, boli to peniaze členských štátov či peniaze EÚ. Dnes politici hovoria, že je to jeden z hlavných dôvodov masívnych tokov, čiže o, moja otázka znie, kto je e, čiastočne za to vinný. Nechcem naozaj e, nikoho obviňovať, ale chcem to pochopiť. E, neznamená to, že teraz v podstate tie peniaze, ktoré sa zredukovali, teraz iba vraciame, alebo robíme niečo nové. To je tá politická otázka. No a pokiaľ ide o rozpočet, tak si myslím, že pani Debazal o tom hovorila, pýtala sa o e, viazaných a výdakových rozpočtových prostriedkoch a o backloade. Avšak ja si nemyslím, že tá možnosť redukovania backlogu je ešte stále je na mieste, ale možno by sme to mali povedať veľmi jasne, pretože e, návrh na budúci rok, 2% backlog, zo 7.13 aj, znižené zníženej rýchlosti kohezie môže byť nebezpečný. Možno, že by sme, možno, že je dôležité povedať to naozaj veľmi otvorene. Je, môže byť veľmi náročné toto zredukovať, pretože budeme mať nadchádzajúci rok ďalší backlog. No a potom ešte dve pripomienky alebo teda otázky. Zaujímalo ma, čo si pani komisárka myslí. Aký bude e, mať dopad vaše dnešné rozhodnutie na uzmierenie a aký bude dopad tohto rozhodnutia na revíziu viacročného finančného rámca? Viete teraz e, povedať po takejto núdzovej situácii, e, kedy budete schopní navrhnúť revíziu viacročného finančného rámca? Bude to e, polke roka, niekedy v apríli alebo v maji, alebo až koncom roka. Prepašte, je to je naozaj stále viac a viac dôležitejšie pre nás všetkých. E, potrebujeme to vedieť už teraz. Ďakujem, pani Olmajer. Möchte ich zu 100% meinen Kollegen Böge. Súhlasím 100% s pánom Böge E, ja som mal ten dojem, že pokiaľ ide o zvládanie kríz, v EÚ aj v členských krajinách sme e, na tom veľmi zle. Ignorujeme také vývojové tendencie, e, ktoré nás potom nútia fakt núdzovo konať to, čo ste predložili, je veľmi pozitívne. Podporím i tú rýchlosť. Tú strednodobú perspektívu sa chcem spýtať, dokedy si myslíte, že dokedy si myslíte, ako to bude vyzerať v dvoch, troch e, budúcich rokoch, pretože ak nemáme výhľad a ja vychádzam z toho, že problém, ktorý tu teraz máme, sa nerozplynie vo vzduchu. Vychádzam z toho, že to bude opakovaný krízový problém. Takéto opatrenia potom nebudú fungovať. Existuje tu nejaký časový harmonogram v rade? Dohoda v rade, a keď sa pozriem na prostriedky v IPE, väčšinou Čečencov je z Turecka momentálne. Budeme sa musieť to zhodnúť na tom, aby sme Turecku dlhodobo viac pomáhali. Treba diskutovať o tom, ako tú pomoc riešiť, Mám otázku. Prepačte. Poprosil by som vás o naozaj e, zhutnenejšie otázky, pretože pani komisárka musí e, odísť už čo skoro. <coughs> Som prvá, ktorú o to žiadate, ale v poriadku. Takže budem pokračovať. Einen Punkt Reserve for Mám e, otázku k rezerve pre, e, rezervu pre rybolov. Minus 18 miliónov. Krajiny na severe Afriky by v zámere tohoto mali lepšie realizovať rybolov a ja sa chcem spýtať, nemali by sme vytvárať novú núdzu tým, že hasíme inú núdzu. A čo je tých minút 2,2 platieb oblasti e, bezpečnosti a občianstva nie sú mi momentálne jasné. Pokiaľ ide o trvalý udržateľný rast, e, tomu chápem, ale pri tej bezpečnosti tomu nerozumiem. Myslíte si, že platby, ktoré na rok 2016 plánujeme, budú stačiť, aby sme riešili problémy členských krajín, aby sa krízy zvládli?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 za to, že ste medzi nás takto rýchlo prišli a adresovali ste Európsky parlament a najmä výbor pre rozpočet. Je to naozaj e, komplikovaná situácia, kedy čelíme naozaj núzovým núzovým opatreniam v Európe, avšak najnešťastne informácie, ktoré dostávame, hovoria o tom, že migračné toky ešte narastú. a neviem naozaj, ako dlho môže takýto typ politiky fungovať. Európsky parlament a Európska komisia hovoria tým istým jazykom. Samozrejme sme si plne vedomi podstaty a povahy krízy. Avšak zdá sa mi, že potrebujeme komplexnú stratégiu. Potrebujeme komplexnú revíziu bezpečnostného prostredia v Severnej Afrike, na Blízkom východe. No a potrebujeme stratégiu a potrebujeme ju teraz. Na vypočutí agentúry Frontex zaznelo, že dlhodobejšia stratégia v kontexte horizontu 2020 nezačne fungovať až e, v tom roku 2020. To je príliš neskoro. Musíme začať už teraz, aby už v budúcoročnom rozpočte boli položky, ktoré budú podporovať tento všeobecný prístup. Všetko, všetko to, čo sme hovorili o podpore Turecka a krajín pôvodu, to si samozrejme vyžaduje kreatívne riešenia, pretože tie problémy na nás dopadnú ešte silnejšie budúci rok. Preto si myslím, že potrebujeme dlhodobý komplexný prístup a stratégiu rozvoja. A chcem sa poďakovať ešte raz pani Georgieve za to, že prišla a zablahoželať jej. Myslím si, že zodpovedné inštitúcie potrebujú mm, na riešenie v rámci trialogu. Áno, ďakujem. Taktiež, sa chcem, taktiež chcem privítať pani komisárku. Som veľmi rád, že ste reagovali takto rýchlo. V tejto chvíli musíme Európanom ukázať, že rozpočet Európskej únie je súčasťou riešenia. Je to samozrejme obrovská výzva, pretože samotný rozpočet EÚ ten problém nemôže vyriešiť, ale musíme Európanom vyslať jasné posolstvo, že sme súčasťou riešenia, že náš rozpočet je súčasťou riešenia. Chcem podporiť kolegu Reimera v tom duchu, že pokiaľ chceme zabrániť tokom ďalších utečencov smerom do Európy v nadchádzajúcich mesiacoch, musíme zlepšiť situáciu v ich krajinách pôvodu. Je to naozaj jediný spôsob, vďaka ktorému sa nám podarí vymaniť z e, trvalej krízy. Jednoducho, keď ľudia prestanú chodiť do Európy a v tom máte pravdu, že musíme zvýšiť finančné prostriedky určené pre tieto krajiny, ale taktiež musíme zlepšiť kontrolu európskych fondov, zabrániť podvodom s našimi fondami v týchto krajinách a musíme zabezpečiť, aby tieto fondy sa dostali k tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. A pani komisárka, mal som tri otázky ale obmedzím sa len na jednu, pretože musíte odísť. E, to navýšenie zamestnancov o 120 ľudí, ktoré navrhujete pre tri agentúry, kedy predpokladáte, že k tomu príde? Hovorili sme o opravnom rozpočte na tento rok, ale na základe skúsenosti navýšenie e, ľudských zdrojov dosť dlho trvá. Kedy si myslíte, že agentúry, spomínané agentúry, budú schopné navýšiť e, počty zamestnancov? Ďakujem za pripomienky. Začnem s tou veľmi dôležitou pripomienkou týkajúcou sa mm, nášho vybavenia na riešenie krízy. Neviem, či je to dobrá alebo zlá správa, ale netýka sa to len Európskej únie. Celý svet je naozaj veľmi zle vybavený na e, situácie, kedy treba riešiť viacnásobné krízy. Keď najprv Turecko utrpelo utečeneckou krízou, tak som sa tam dostavila za 6 mesiacov, k ním došlo 320 tisíc utečencov a v tej chvíli odvádzali naozaj úžasnú prácu a mali tiež zorganizované veľmi dobré utečenecké tábory a veľmi e, hrdo hovorili, že môžu ubytovať 50 tisíc ľudí a ja som sa pýtala, čo spravíte, keď ich bude 100 tisíc, tak povedali, nie, nie, žiadnych 100 tisíc utečencov nebude a koľko je ich tam teraz v Turecku? Skoro 2 milióny. Možno aj viac. Oficiálne údaje hovoria o 1,9 niečo. Možno aj viac. Keď sa pozrieme na celý svet, tak krývame z jednej krízy do druhej. Samozrejme, nemali by sme sa utešovať tu v Európe tým, že aj zvyšok sveta je v takej istej situácii, ale mali by sme naozaj vyvinúť e, také riešenia pre svet, ktorý bude trpieť klimatickými zmenami a ktorý na nešťastie ešte niekoľko rokov bude trpieť e, extrémizmom. A taktiež musíme uznať, že ešte že predtým nikdy ešte svet nebol takýto štedrý. Ja spolupredsedám panelu na vysokej úrovni o financovaní pre humanitárne prostriedky. Ja poznám tú tému veľmi dobre a sama som bola šokovaná, keď som zistila, že v roku 2000 svet minul 2 miliardy dolarov na humanitárnu pomoc a minulý rok sme minuli 25 miliard dolarov. To je obrovský skok, ktorý navýšuje humanitárnu pomoc z 2,2%, 2,2% na 18,2%, pokiaľ ide o globálnu pomoc. To je naozaj obrovský nárast, ale nikdy predtým tá, ten rozkol medzi potrebami a finančnými prostriedkami nebol taký veľký. Čo z toho vyplýva? že musíme opätovne zvážiť humanitárnu a rozvojovú pomoc, premyslieť ju a najdôležitejšie je, že musíme opätovne premyslieť, ako budeme riešiť politické aspekty tejto krízy. Najlepším možným spôsobom, ako riešiť humanitárne potreby je, aby v prvom rade k ním nedochádzalo. Musíme naozaj e, e, zabrániť vojne. za posledných pár dní v New Yorku bolo jasné, že všetci chcú ísť týmto smerom a to je naozaj tá najdôležitejšia vec, ktorú Európa môže urobiť. Podporiť alebo teda zamerať väčšiu mieru pozornosti na prevenciu konfliktov. Nájsť cestu k mieru. Nechcem tým povedať, že nie sme vinní. Videli sme, že sa to blíži. Ja som pred dvoma rokmi napísala blog volalo sa to Trouble, Troubles, problémy, problémy. A hovorila som tam o tom, že utečenci v Libanone, v Jordánsku, v Turecku e, predstavujú vlnu, ktorá skôr či neskôr príde a udrie na Európu. A pokiaľ tomu chceme zabraniť, musíme naozaj intenzívne investovať tam, kde tí ľudia sú, aby ich životy boli tolerovateľné. Tam, kde sú. Čiže nehovorím to kvôli sebe samej, hovorím to kvôli celej komunite e, humanitárnej e, pomoci. Pretože humanitárna komunita ako taký kanárik v bani štebotal, pozor, máme problémy, máme problémy, no a my sme boli trošku pomalí, teraz však môžeme konať a musíme situáciu stabilizovať a potom musíme si učiť, čo to znamená pre budúcnosť. Ako? Ako únia, ako svet môžeme byť lepšie pripravení e, na situáciu viacnásobnej krízy. Ja som si istá, že samozrejme e, táto téma bude riešená z politického hľadiska. No a potom k tým špecifickým otázkam, ktoré tu zazneli. Ako chceme e, predstaviť nejaký spoločný náhľad na to, čo robí EÚ. Vy ste hovorili, že tu zaznelo veľa čísel, ale čo to znamená, pýtali ste sa. Náš tým v, v generálnom rejtosti pre rozpočet sa pokúsil e, v koherentným spôsobom predstaviť, čo robíme my <clears throat> a čo robia členské štáty. Čiže môžeme ukázať, čo robí celá EÚ a nie e, rozkrájať to na kúsky, kde nebude vôbec vidno, čo sa deje. Takto môžeme ukázať, že EÚ toho robí naozaj veľa. E, sú tu niektorí iní, ktorí robia menej, než by mali, ale do toho sa nebudem teraz púšťať. EU toho robí dosť veľa. Druhá vec sa týka weblogu. Či to ešte stále platí? My si myslíme, že v tejto chvíli to ešte stále e, platí. Samozrejme musíme veľmi opatrne monitorovať, čo sa deje s rezervami, ale tie posledné analýzy, ktoré máme od generála pre rozpočet, preukazujú, že možno došlo k drobným zmenám, avšak e, ničomu zásadnému. Samozrejme musíme e, to stále sledovať a samozrejme budeme informovať aj parlament. Pokiaľ ide o revíziu vedročného finančného rámca, zatiaľ ešte nemáme e, konkrétny návrh a to z viacerých dôvodov. Chceme najprv vidieť, ako zareagujeme, ako, ako bude vyzerať reakcia na túto krízu. Nezabudnime na referendum v Spojenom kráľovstve. Je to veľmi veľa faktorov, ktoré musíme zobrať do úvahy. Po tretie, zaznela tu otázka, či to bude mať dopad na e, rybolov. E, tieto peniaze boli v rezerve. Myslím, že to bolo 18 miliónov Nepodarí sa nám dospieť k dohode pred rokom 2015, to znamená, že nebudeme potrebovať tie peniaze na rok 2015, čiže dopad na rybolov tu nebude. No a pokiaľ ide o redukciu o 2,2 e, v oblasti bezpečnosti, tak tu nedošlo k poklesu. Je to e, redukcia, ktorá je prepojená na zdravie zvierat a rastlín. Je to oddiel 3, čiže je, áno, týka sa to občanstva, ale nie bezpečnosti. Samozrejme, pokiaľ však jete zlé jedlo, tak môžete byť pomerne e, v nebezpečí. Myslím si, že sa mi podarilo povedať všetky otázky, ktoré ste mi položili. Chcem sa vám naozaj veľmi pekne poďakovať za príležitosť, ktorú ste nám dali, že sme sa mohli medzi vás prísť a jednoznačne budeme naďalej spolupracovať. Vám som prepašte ne, neodpovedala. Vy ste sa pýtali na kontroly. Áno, musíme mať lepšie vybavenie na to, aby sme zabezpečili, že financie sa využívajú rozumne. Nie tak, ako sme trvali doteraz. Úplne povedané, musíme naozaj revidovať e, finančný rámec. Pretože v tejto chvíli sa ukazuje, že naozaj tak nemožné, že ľudia už s nami nechcú pracovať. Naopak, mali by sme sa zamerať na to, čo funguje v reáli. V reáli a je to e, prístup z dola hore, angažovanosť občanov, transparentnosť, elektronické, e, elektronická komunikácia, aby všetko bolo viditeľné. Nové technológie musíme to riešiť novými spôsobmi a nie kontrolovať kontroly po kontrolách a kontrolách. To je to, čo robíme teraz e, z čoho výsledkom je, že začneme niečo v roku 2015, ale kým sa začne tá vec implementovať, tak je rok 2017 a už to nedáva vôbec zmysel, pretože ten projekt je už zastaralý, takže vám ďakujem za otázku áno, musíme to robiť lepšie. Ďakujem, pani podpredsednička. E, pochopili sme, že keď je to potrebné, netreba e, do nekonečna diskutovať. Povedali ste nám a fórum minulého týždňa taktiež zdôraznilo túto vôľu, že musíme naozaj nastaviť takú rozpočtovú politiku, ktorá bude založená na e, výsledkoch. My teraz očakávame riešenie migračných tokov, že nebudeme reagovať iba na dôsledky, ale budeme riešiť aj príčiny. No a že okrem rozpočtových prostriedkov existujú tiež inštitucionálne možnosti. Povedali ste, že môžeme pomôcť africkým krajinám. Avšak návrat e, podlieha prijatiu či neprijatiu zo strany toho štátu, pokiaľ ide o návrat. Takže je dôležité, aby krajiny, ktoré čerpajú e, e, od nás pomoc, okamžite prijali ľudí, ktorých chceme navrátiť do ich krajiny pôvodu. Ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu, bola tu naozaj e, dobrá diskusia a zaneli to aj veľmi dôležité argumenty pre skutočnú e, strednodobú revíziu. Merci, madame. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.